sme dali tejto krajine e, ďalšiu šancu, aby mal Pakistan možnosť robiť ďalšie pokroky a vyvíjať sa pozitívne. Ďakujeme pekne. Spoločná rozprava o tomto bode týmto končí. Hlasovanie prebehne zajtra o 12. hodine. Ďalším bodom na, na našom programe je správa pána Kazaka. Ide o obchodné a hospodárske vzťahy s Tureckom. Rád by som privítal pána komisára De Guchta a chcem poďakovať pani Malmstromovej And as we are You, so I give the floor first to our... Tak ako máme vo zvyku, najskôr by som dal slovo pánovi spravodajcovi. Nech sa páči, pán Kazak, máte slovo na 4 minúty. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, Основната причина за изготвянето на този документ... Ďakujem pekne, vážny pán komisár, kolegovia. Hlavný dôvod pre túto správu je, že Turecko je jedným z hlavných partnerov Európskej únie. Podľa štatistík je to 17. najväčšie hospodárstvo na, na svete. Turecko je na 7. mieste v obchodných vzťahoch s Európskou úniou. E, obchod e, sa rozvíjal najmä, najmä v roku 2008 a dosiahol e, výšku niekoľko desiatok miliard eur. To gro tejto správy sa dá sumarizovať asi takto. Napriek colnej únii e, z roku 1996, ktorá bola obrovským úspechom, čo sa týka hospodárskej a politickej integrácie do Európskej únie, ešte stále sú tu necolné bariéry, ktoré musí Turecko odstrániť čo najskôr. Komisia musí naďalej viesť dialog s Tureckom o otázkach obchodu, a mala by využiť spoločný poradný výbor na to, aby získala informácie. Turecko musí ukončiť diskriminačné e, kroky, musí e, ukončiť nespravodlivé podmienky vo vládnom obstarávaní. Turecko má dohody o voľnom obchode s mnohými krajinami. Európska únia má s mnohými tretimi krajinami takéto e, dohody o voľnom obchode a s Tureckom nemá. E, chápeme, že sú isté ťažkosti, e, ktorým Turecko čelí, čo sa týka uzatvárania takýchto dohôd, ale komisia a rada ešte stále musia zabezpečiť, aby Turecko bolo obsiahnuté v dopadových štúdiách v súvislosti s dohodami o voľnom obchode. Ďalej. Falšovanie je závažným problémom v bilaterálnom obchode. Turecko musí dodržiavať legislatívu v tejto oblasti, najmä čo sa týka duševného vlastníctva. Poďalšie, Turecko je veľmi dôležitým eh, regionálnym štátom v tomto regióne Čierneho mora a Kaukazu eh, je mnoho otvorených možností, je tam mnoho nových trhov, ktoré by posilnili hospodárske prepojenie medzi Úniou a celým týmto regiónom. Mm, Poďalšie, zapojenie Turecka do pracovného trhu a do paralelných dovozných trhov sú obrovské výzvy pre e, Turecko a na to sa Turecko musí pripraviť. Európska únia sa musí opätovne pozrieť na vízový postup, ktorý znevýhodňuje napríklad tureckých podnikateľov a vodičov nákladných eh, vozidiel, aby sa pohybovali po Európskej únie. Zároveň Európska komisia musí zabezpečiť, aby členské štáty dodržiavali rozhodnutia súdneho dvora. Mám dva pozmeňovacie návrhy, ktoré som predložila, ktoré sa týkajú nových štatistických údajov a Vyjadrím sa aj k, k referendu, e, ktoré znamenalo podporu zmene ústavy a bolo to znovu nakopnutie demokratizačného procesu v Turecku. Dúfam, dámy a páni, že táto rozpráva v pléne zohľadní tohto ducha spolupráce, čo najkonstruktívnejšie spolupráce, ktorú sme už znamenali vo výbore. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Uh, Vážený pán predsedajúci, ctení poslanci Európskeho parlamentu, chcel by som poďakovať pánu Kazakovi za to, že pripravil takúto vyváženú a dobrú správu o obchodovaní s Tureckom. Chcel by som poďakovať aj členom výboru INTE za cenný príspevok k tejto správe. Hovorí sa tu o colnej únii hlavne, ale sa táto správa dotýka aj cestnej dopravy, víz, a tomuto by som všetkému venoval pozornosť. Rád by som pripomenul úctenému zhromaždeniu, že Turecko je veľmi dôležitým náprotivkom Európskej únie aj v politickom, aj v ekonomickom zmysle. Turecko je siedmým najväčším obchodným partnerom EÚ a EÚ je pre Turecko najväčším obchodným partnerom. Turecko je akoby osamotenou krajinou, ale je jednou z troch krajín, s ktorým EÚ uzavrelo colnú úniu. Turecko je kandidátskou krajinou a zo všetkých týchto dôvodov naozaj bilaterálne vzťahy treba kultivovať. Právny rámec obchodných vzťahov EÚ a Turecko určuje colná únia. V tejto správe sa hovorí, že colná únia je tým pravým nástrojom na rozvoj takého obchodovania, ktoré prispieva k e, užitku obom stranám. Zostávajú tu však ťažkosti mnohé, vyplývajú z toho, že Turecko neuplatňuje všetky aspekty colnej únie správne a náležite a to zostáva nevyriešené mnohé roky. Takéto prekažky na druhej strane, colná únia uplatnila všetky aspekty Európska únia uplatnila všetky aspekty colnej únie. Turecko by malo prehlbiť uplatnenie všetkých aspektov a uzatvoriť dohody o službách, verejnom obstarávaní, ale Turecko za, zatiaľ ešte nepustilo do takýchto víziev. Komisia je pripravená urobiť krok, aby sa nadalej čo najviac vyvážili obchodné vzťahy s Tureckom a zároveň chce výjsť v ústrety obavám Turecka z dohôd medzi EÚ a tretimi krajinami. Na odbornej úrovni ide o poskytovanie informácií našim tureckým partnerom o napredovaní rokovaní o obchodných dohodách s inými krajinami a máme tu aj vylepšenia a štúdie hodnotenia colnej únie s Tureckom. Pozbudzujeme Turecko často, aby sa s nami podelilo o svoje obavy a citlivé otázky, ktoré by mohli zvyknúť. Po ďalšie, Turecko je priamy, objektom priamých zahraničných investícií Európskej únie a tento záväzok zo strany EÚ, ktorá je partnerom v oblasti priamých zahraničných investícií je, nie je len deklaratívna záležitosť. Je pravda, že máme problémy s niektorými členskými štátmi, ktorí e, nie sú veľmi radi, že aj takéto niečo funguje právne v oblasti právnych priamých zahraničných investícií voči Turku, Turecku, ale ja vás ubezpečujem, že urobím všetko preto, aby som zabezpečil v praxi to, čo je právne podchytené. Čelíme odporu a neochote Turecku, Turecka, ktoré nechce úplne uplatniť, e, dovršiť colnú úniu. Dôvera, ktorú ku ktorej môže prispieť aj táto správa, môže motivovať Turecko, aby dobudovalo svoju colnú úniu a jej fungovanie v praxi a aby vstúpilo do ďalších dohôd, ktoré posilnia bilaterálny obchod a hospodárske vzťahy. Využívam túto príležitosť, aby som vás informovala aj o tom, že osobne to beriem ako záväzok, aby sa zvýšili obchodné vzťahy medzi Tureckom a EÚ v júni tohto roku. Turecký minister pre štátne veci ma navštívil a dohodli sme sa, že budeme pravidelne v kontakte pozval ma na stretnutie do Ankary, ktoré sa bude konať budúci mesiac. Toto pozvanie som prijal v nádeji, že sa nám podarí urobiť progres a vyriešiť priateľským spôsobom a trvalo udržateľne pokračujúce problémy s obchodovaním s Tureckom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám, pán komisár, hovorí pán predsedajúci. Teraz si vypočujeme rečníkov za politické skupiny. Začneme pani Quinshut Hovo za EPP. Má minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, e, vážený pán komisár, dámy a páni, kolegovia. Európska únia e, v Turecku má silného obchodného partnera a naopak, e, hoci Turecko svoj obchod veľmi diverzifikuje v posledných rokoch, stále je Európska únia najväčším obchodným partnerom e, Turecka. E, no, e, aj keď je všetko skoro dobré, stále sa to dá zlepšiť a to vidíme aj v tejto správe tým, ako Turecko žiadame, aby znížili vysoké celné sadby napríklad pri poľnohospodárských výrobkoch a aby odstranili necelné um, prekažky vstupu na trh pre určité výrobky, hlavne e, zjednodušenie a zmenšenie byrokracie by e, náš obchod zlepšilo. Prirodzene e, sú aj zlepšenia, ktoré Turecko vykonalo v poslednej dobe a pán komisár na to upozornil. Napriek tomu zahraničné investície by tiekli viac, keby bolo možné, aby E, sa zlepšili zákony na ochranu duševného vlastníctva a aby to zabezpečilo, že Turecko bude tieto pravidlá dodržiavať. Tieto zákony na ochranu duševného vlastníctva sa nenaplňajú naplno v Turecku. Čiže musíme e, vyžiadať, e, vyž, vyžadovať od Turecka, aby plne naplňalo dodatočný protokol k asociačnej dohode. A posledné a prekážky e, voľného pohybu tovaru musia byť odstranené. A e, posledná vec, e, v tomto parlamente aj v výbore pre obchod veľmi emocionálne, veľmi často diskutujeme o Turecku a preto sa chcem poďakovať spravodajcovi, že sa mu podarilo vo veľmi otvorenej a dobrej spolupráci so všetkými teňovými spravodajcami vypracovať tento text e, tak, že e, každý sa v ňom môžeme nájsť a e, to ukázalo aj hlasovanie v výbore. Ďakujem, pán Kazák. Frau Rovol. Ďakujem pani Rovol, pani Balcani za socialistov a demokratov dve minúty. Grazie, presidente. L'Unione Europea la Turchia... Ďakujem, pán predseda. Európska únia a Turecko majú hlboké obchodné vzťahy umožnila mm, to e, colná únia, aby objem e, obchodu medzi EÚ a Tureckom dosiahol 100 miliard eur za rok, čo je veľké číslo. No predovšetkým mm, geopolitická poloha Turecka ho na to, aby bol dôležitým spojivkom medzi Stredomorím, Kaukazom, Čiernym morom a Blízkym východom. No, Turecko má iný vývoj ako Európa, iný vývoj obyvateľstva, je to mladá krajina a teraz čeli výzvam, ktoré z toho vyplývajú. Takže e, je, tak povediac, e, do istej miery doplnkom v tých aspektoch, v ktorých e, sa liší od EÚ a je to teda veľký potenciál, na to by sme sa mali sústrediť. Nemali eh, by sme mrhať týmto potenciálom pre plodné investície. EU je dôležitým obchodným partnerom, no hm, Turecko sa na druhej strane stále viac eh, pozera na eh, Rusko a Blízky východ. Colná únia ešte neplatí pre verejné obstarávanie a sú tu veľké prekážky v medzinárodnom obchode. Teda potrebujeme pracovať na tom, aby sme odstránili tieto prekážky. A správa, o ktorej hovoríme dnes večera, o ktorej budeme zajtra hlasovať, e, smeruje týmto smerom. Sú oblasti, kde potrebujeme využiť potenciál rastu v energetike, v infraštruktúre, v sieťach napríklad. Teda Spravodajca pán Kazak robil e, výbornú správu a za to... Ďakujem pani Balzani, teraz pani Rinaldi. E, pán Rinaldi. Ďakujem, e, pán predseda, vážení kolegovia, kolegne, pán komisár. Vítam Kazakov správu, ktorá nám v zásade hovorí, že EU má k dispozícii nástroje, aby rozvíjalo obchodné e, vzťahy s Tureckom a to je naša obchodná politika. Už sme počuli o e, kľúčovej geostrategickej polohe, ktorú má Turecko pre Stredomoria, Blízky východ a Kaukaz. Turecký básnik e, to nazýva, že to je ako krajina, ktorá je na hlave zvieraťa, konia, ktorý cvála zo stredozemného mora smerom k EU. A musíme však trvať na tom, že politické vzťahy s Arménskom musia byť stabilizované a otázka Cypru musí byť tiež vyriešená. A um, bod 1 uh, v kazakovej správe hovorí, že celná únia musí platiť aj na časť Cypru, ktorú okupuje Turecko, teda ne všetko mm, bolo vyjasnené, tie sú problémy s falšovania a s ochranou e, duševného vlastníctva a e, tiež e, uplatňovanie týchto predpisov na verejnom obstarávanie. No, som rád, že tento vzťah sa mení a musíme ho meniť spolu s Rečkom. Raz ktorý MMF eh, odhaduje do roku 2020 pre Turecko a to hovorí samo za seba. Teraz za zelených eh, Franciska za, na jednu minútu. Ďakujem za blahoželala by som spravodajcovi za veľmi dobrú správu, ktorú vypracoval. Vaša správa ukazuje, aký dôležitý obchodný partner je Turecko pre EÚ a naopak, a aká dôležitá je colná únia ešte stále máme mnoho problémov na oboch stranách, treba ich riešiť, aj Turecko, aj EÚ. V Turecku napríklad je naozaj potreba posilniť práva robotníkov, pracujúcich. Ale takýto problém treba riešiť aj v EÚ. Ďalší problém je liberalizácia vízového režimu, nielen pre vodičov nákladných aut, ale biznismenov, ale aj pre študentov a ďalších ľudí aby sa tak posilnila spolupráca nielen medzi krajinami, ale aj medzi ľuďmi. A čo sa týka dohody o voľnom obchode, chceme, aby bolo Turecko plne prítomné pri rokovacom stole, pretože aj oni budú profitovať z takejto dohody. Vo všeobecnosti naše vzťahy s Tureckom by mali byť riadené pocitom spravodlivosti, férovosti a treba dodržiavať naše záväzky a privítať Turecko, prípadne ako nového člena EÚ, keď splní kodanské kritéria. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Za GUE pán Trian Tafilides na minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Referendum e, o zmene ústavy v Turecku prinieslo jeden pozitívny výsledok, ale je to iba jedna zo súčastí rozvoja aj individuálnych, aj spoločných slobôd e, pre odborové hnutia a tak ďalej jedna skupina obyvateľstva sa zdržala hlasovania, pretože chcú dosiahnuť ešte výraznejšie zlepšenie situácie. Je potrebné e, prispôsobiť sa aj v oblasti práv pracovníkov. Je potrebné prispôsobiť aj pravidlá Medzinárodnej organizácie práce, aj napríklad právo na štrajkovanie alebo tarifné vyjednávanie. Nedá sa všetko očítať iba od štatistických údajov, ako napríklad hospodársky rast alebo ekonomická prosperita. Európsky parlament musí prijať rozhodnutie aj čo sa týka politického vývoja v tejto krajine, najmä v súvislosti s neaplikovaním doplnkového protokolu, ktorý môže mať dosť obrovský vplyv na ďalší vývoj prístupových rokovaní. Teda ak hovoríme o vytvorení vzťahu k cyperským Turkom, tak nemalo by to dochádzať k porušovaniu občanského práva a rezolúcie OSN je potrebné zvážiť návrh cyperského prezidenta a Mofostov Mafakusta, aby získali e, späť svoje vlastníctvo a aby aj táto časť Turecka sa späť vrátila do Európskej únie. To by bolo iste obrovský prínos k, hospodárskych, e, k prehlbeniu hospodárskych vzťahov a k ušíme vzťa- vzťahom medzi obama týmito spoločenstvami. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Earl Dartmouth. Describes... Ďakujem pekne. Táto správa opisuje Turecko ako šieste najväčšie hospodárstvo v Európe. Nuž, faktická otázka. Celková rozloha krajiny, také ako Turecko, 300 tisíc štvorcových míľ, len 3,5 menej ako 10 štvorcových štvorcových míľ je naozaj geograficky v Európe. Iba Európska únia by dokázala kategorizovať Turecko ako európsku krajinu. Od roku 1995 Európa uzavrela colnú úniu s Tureckom. Monako a Andora sú ďalšie dve krajiny, ktoré majú colnú úniu z EI z EÚ. Dovolte mi povedať niečo kľúčové. Existencia a úspech colnej únie znamená, že Turecko vedie k vstupu do EÚ a k plnej politickej únii, čo bude mať veľké dopady a dôsledky, ktoré sú úplne e, nežiaduce. Myslím si, že o tom ešte budeme veľa počuť v Európe, aj veľa argumentov a protiargumentov. Ďakujeme, pani Stasen, minútu a pol. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, máme pred sebou správu. Hovoríme o vzťahoch, o obchodných vzťahoch a hospodárskych vzťahoch s Tureckom. Už od roku 1996, kedy začala fungovať celná únia s Tureckom. A pozorovali sme zlepšenie vo obchodovaní. Myslíme si, že Dohoda o voľnom obchode je veľmi dobrá myšlienka, ale musíme sa naozaj zbaviť technickým prekažkám obchodu a ďalších záležitostí, aby sa mohlo Turecko a Európa rozvíjať bez prekážok. Spolupráca s Tureckom by sa mala obmedziť iba na obchodné vzťahy. Sloboda, strana slobody je proti plnej integrácii Turecka do Európskej únie. Európska únia môže obchodovať s krajinami z celého sveta, s Japonskom, s Izraelom, z USA a tak ďalej. To neznamená, že tieto krajiny sa stanú členmi Európskej únie. Voľné obchodovanie s Tureckom e, nemôže slúžiť ako predsieň vstupu do Európskej únie. Turecko je obchodný partner Európskej únie. My, strana slobody, s tým nemáme žiaden problém, ale ďaleko siahajúca integrácia Turecka do Európskej únie je čosi, čo nemôžeme akceptovať. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Ďalším, ďalšou rečničkou je Madame Omen Ruiten. Vážený pán predsedajúci, ako spravodajkynia pre Turecko v parlamente eh, by som rada poďakovala spravodajcovi za túto správu a blahoželám mu k tomu, ako jasne vyjadril svoje argumenty. Súhlasím s ním, že colná únia dosiahla veľa. Dosiahla skutočne veľa pre turecké a európske podniky. Ale presne tak, ako povedal komisár, colná únia ešte sa nedovršila, nedobudovala. Je mnoho oblastí, kde je to ešte ďaleko od ideálneho. Výzva, ktorá stojí pre Tureckom, čo sa týka obchodovania, sú naozaj technické, odborné prekažky obchodu. Byrokracia. A tieto veci treba rýchlo prekonať. Radi by sme videli čoskoro harmonizáciu, ak vôbec bude treba ďalšiu aký. Naozaj musíme bojovať proti falšovaniu tovaru a Mnohé značky, európske značky, trpia, pretože existujú falšované produkty s e, ich napodobenou značkou, napríklad e, šaty alebo hračky. A tieto hračky môžu naozaj spôsobiť aj vážne problémy aj pre Turkov, aj pre Európanov. Keď sa hovorí o spoločenskom hospodárstvo, hospodárstvo so spoločenským aspektom, spomínajú sa tu aj referenda o právach odborov. Samozrejme, že by sme radi videli hospodárstvo so sociálnym rozmerom, ale uvidíme, akým smerom sa k nemu dostať. Teraz niečo k energetike. Sú tu spoločné obavy a spoločné záujmy s Tureckom a treba stavať na týchto. Vážený pán predsedajúci, čo sa týka víz, veľmi často ľudia hovoria, že sa s nimi v Turecku zaobchádza inak, a rada by som upriamila pozornosť pána komisára na túto informáciu. Zásadná vec pre Turecko je završenie protokolov asociačnej dohody. Vážený pán predseda, ak sa toto dosiahne, ak sa to úspešne završí a ratifikuje, potom sa odstráni obrovská prekážka budúcnosti obchodných vzťahov aj iných vzťahov s Tureckom. A Turecko bude profitovať rovnako ako Európska únia z takéhoto kroku, vážený pán predsedajúci. Myslím si, že táto správa je krokom dobrým smerom. Všetky politické otázky aj odpovede treba reflektovať v správe, ktoré, ktorá príde zo zahraničného výboru. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Pán Kadar Arif je ďalším rečníkom. Vážený pán predseda, komisár, kolegovia, najprv by som sa všeobecne vyjadril k tejto správe, ktorá podľa mňa dobre zobrazuje naše vzťahy s Tureckom. Chcel by som zablahoželať spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom tejto práci. Keď hovorím, že odráža tieto vzťahy, odráža aj ambivalenciu, e, ktorú cítime k Turecku. Aj v minulosti v výbore pre medzinárodný obchod sme hovorili o týchto takmer neviditeľných veciach, ktoré sa nesú v rámci komerčných vzťahov s Tureckom pod hladinou. Sme za alebo proti prístupu Turecka k Európskej únii. Turecko nie je len hoci ako, akoukoľvek krajinou, s ktorou chceme rozvinúť obchodovanie. Je to kandidátom je kandidátom pre vstup do EÚ, musí splniť konkrétne záväzky. Takže je veľmi ťažké dnes povedať, či správa, ktorú máme pred sebou, odráža verne naše vzťahy s Tureckom, pretože naozaj e, definuje európsku stratégiu, lenže táto stratégia závisí od toho, z ktorej strany sa pozeráme. Na Turecko je to privilegovaný partner, alebo je to krajina, ktorá raz vstúpi do EÚ. Musíme naozaj byť opatrní, pretože počujeme tu protichodné signály a nesmieme sa vyhybať, pomenovať náš spoločný osud a hovoriť o tom, že Turecko raz možno bude zdieľať osud Európskej únie. Musíme povedať jasne a úprimne, čo si myslíme, jasne a úprimne povedať Turecku, že ešte stále má čo robiť, aby dosiahlo pokrok, ale zároveň by sme mali povzbudiť Turecko, pretože Turci naozaj zreformovali svoju ústavu, to sme sa dozvedeli pred niekoľkými dňami a to podnietila Únia, pretože krok po kroku svoju ústavu prispôsobili našim kritériám. Samozrejme, že ešte všetko nie je završené a je pred nimi ešte veľa práce, ale podľa mňa by bolo chybou, keby sme pridávali im do cesty ďalšie prekažky a pokúšali sa odvrátiť náš vzťah od cieľa, ktorým je pristúpenie k EÚ. Chcete odpovedať na túto otázku? Nech sa páči, odpovedzte. Áno. Napadlo vás, pán rečník, že zreformovaná ústava, o ktorej hovoríte, má aj také účinky, že podvracia nezávislo súcovského stavu? Je to niečo, s čím súhlasíte? Mohli by ste odpovedať na túto otázku, hovorí predsedajúci. Áno, ja sa radšej sústredím na tie dobré stránky veci, najmä keď ide o komplikovanú ústavnú reformu ako táto. Podľa mňa je to signál vyslaný voči armáde, že je už menej dôležitá v Turecku, je to smerom signál smerom k napredovaniu, k demokracii, k približovaniu sa k EÚ. Myslím si, že samozrejme sú tu veci, ktoré ešte neboli dosiahnuté, ale krok vpred je krok vpred, treba to tak pomenovať. Nie som pesimistom, nemám to v povahe. Myslím si, že všetky gestá Turecka e, sú správne, idú správnym smerom a to k pristúpeniu. Po, po, po, môžeme im. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hovorí pani Jetermeky, chcem zablahoželať e, spravodajcovi. Myslím si, že táto správa je vynikajúca a E, na rozdiel od predrečníka, ja sa domnievam, že e, sa nemusíme tu zaoberať všetkými otázkami e, medzi nebom a zemou, pretože tu ide vyslovene o obchodné vzťahy v tejto správe. Jedným z problémov Európskej únie je, že keď sa vypracúva správa, tak sa tam spomínajú všetky možné otázky a ku všetkým sa chceme vyjadrovať. V tejto správe sa máme vyjadrovať iba k obchodným vzťahom a bodka. V roku 1996 sa uzavrela colná únia medzi Tureckom a Európskou úniou a to malo dosť zásadný vplyv na trhy e, v Turecku. Je to dôležitý partner pre všetky európske krajiny. E, je však polutovanie hodné, že e, táto colná únia ešte stále trpí z viacerých dôvodov. Tureckí predstavitelia požadujú e, špeciálne povolenia a schvaľovacie procesy. A v tomto zmysle sú vinné aj viaceré európske členské štáty a je potrebné preveriť tieto problémy. Spravodajca spomína e, tieto nesprávne postupy aj e, taktiež sfalšované produkty. Aj v tomto smere je potrebné bojovať. E, a veľkým problémom je tiež šedá ekonomika, ktorá e, predstavuje zhruba 50 až 70 celkového hospodárstva tejto krajiny a má to dosť veľký vplyv aj na obchodovanie a na hospodárstvo celej krajiny a v tomto smere je potrebné popracovať. E, v budúcnosti vzťahy medzi EÚ a Tureckom v obchodnej oblasti je potrebné sústreďovať sa na túto oblasť a z colnej únie musíme urobiť úniu, ktorá bude fungovať na všetkých úrovniach. Turecko potrebuje Európsku úniu, ale Európska únia potrebuje rovnako Turecko. Ďakujeme pekne a teraz ďalším rečníkom je pani Cavela na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som rada zablahoželala spravodajcovi k jeho objektívnej správe a rada by som predniesla dve eh, pripomienky, dosť reálne podmienky, pripomienky, pardon, čo sa týka otázky zabezpečenia dodávok energie. Ja si myslím, že komisia a parlament, eh, to sa uvádza v článku 26, eh, tu trochu preceňujú úlohu Turecka, čo sa týka zabezpečovania dodávok energie, pretože eh, Turecko samotné neprodukuje žiadnu energiu. Turecko je tranzitnou krajinou pre energetické siete a to nie je v podstate žiadny zásadný problém. Máme predsa mnoho iných sietí, eh, z ktorých môžeme dopravovať energiu do Európskej únie. Teda musíme byť eh, realisti a zohľadniť, že v oblasti energetiky, teda čo sa týka Nabuka a iných projektov, ešte stále sú to iba plány, ktoré sú iba na papieri a Turecko samotné netvorí, nevyrába žiadnu energiu ale Turecko má dosť rozsiahlý e, priemyselný sektor a má veľkú potrebu energie. A moja druhá pripomienka sa týka obchodu. Nemôžeme teraz hovoriť o otvorení obchodných vzťahov s Tureckom, keď e, zároveň tu dochádza k nesprávnym postupom. Nemôžeme predsa otvoriť dvere tureckým výrobkom, bez toho, aby sme neotvorili dvere našim vlastným produktom. E, Isté, že tieto turecké produkty nie sú zlé, ale je to iba napodobenie na našich európskych výrobkov a musíme zabraniť tomu, aby tieto napodobeniny z Anatólie ohrozili naše trhy. Musíme zabrániť takémuto poškodeniu európskych trhov a musíme zabrániť ďalším problémom, ktoré by mohli e, z tohto vzniknúť. E, ďalším rečníkom je pán Papa Stamkos na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Uvedomujeme si, aký význam majú obchodné vzťahy medzi EÚ a Tureckom. Naša politická strana, teda EPP, chce pristupovať k tomuto zodpovedne a my e, sa snažíme o to, aby tento text bol čo najvyváženejší už e, v samotnom pôvode. Vyzývame Turecko, aby v plnej miere sa držalo svojich záväzkov, e, ktoré vyplývajú k, z dodatkového protokolu z dohody o pristúpení tak, aby sa nezvyhodňovali žiadne zmluvné strany. Je potrebné, aby sme e, upustili od všetkých faktorov, ktoré by mohli znevýhodniť a narušiť e, priebeh e, prístupových rokovaní. Turecko je krajina, kde sa vyrába veľmi mnoho sfalšovaných výrobkov. To je na prvom mieste a to znamená, že Turecko nedodržiava práva a ochranu duševného vlastníctva. A v rámci spoločnej obchodnej politiky musíme dosiahnuť, aby sa dodržiavali príslušné práva, tak ako aj demokratické základné práva, ako aj rezolúcia OSN a taktiež vzťahy k tretím krajinám aby sa obchodné vzťahy odvíjali od týchto eh, princípov. Chcem pripomenúť Lisabonskú zmluvu. Musíme si neustále pripomínať, že nerokuje Európska únia s Tureckom, ale Turecko s Európskou úniou. A preto Turecko musí predložiť dôkazy v takýchto konaniach. Our next speaker is Mr. Ďakujem. Ďalej pán Kutaš na jednu minútu. Turčia je stále šaptelá partener comercial Ďakujem, pán predseda. Turecko e, je e, siedmy obchodný partner EU a e, je to jediná arabská alebo moslimská krajina, ktorá má privilegované partnerstvo a k tomu patrí aj obchodné partnerstvo, aj hospodárske vzťahy s EU. Oba ja partnery musia spolupracovať na tom, aby vyriešili všetky problémy, ktoré sa e, týkajú e, dohody o voľnom obchode s tretimi štátmi. Celná únia musí byť posilnená, aby aj e, plnohospodárske výrobky a verejné obstarávanie a dohoda v oblasti služieb mohli byť uzavreté aj tiež vyzva povinnosť

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som poďakoval spravodajcovi pánu Kazakovi za dobré úmysly a za úsilie, za snahu napísať objektívnu správu o obchodných vzťahoch s Tureckom. Sporom medzi našimi krajinami e, nie je veľa a preto si myslím, že to je dobrá správa. Myslím si, že Turecko by malo naďalej prispôsobovať svoje obchodné zákony štandardom v Európe. Také praktiky ako 15-percentná záloha vopred na stôl pri verejných zákazkách pre turecké firmy, to je diskriminácia zahraničných investorov, ďalej komplikované postupy, formality, problémy s voľným tokom tovaru, s clami a s oddialovaním realizácii ďalších dodatkových protokolov, to je stiažovanie našej spolupráce. Len plné uplatnenie colnej únie je dobré pre našu spoluprácu v budúcnosti a preto, aby vstup Turecka do Európskej únie bol vôbec možný. Myslím si, že Turecko bude úspešné na svojej ceste. Želám mu úspech pri nových reformách. Ďakujeme, pán Valensa. Teraz pani Bizotto na jednu minútu. Na úrovni hospodárstva je pre Európu dobre, aby posilňovala obchodné vzťahy s eh, rýchlo sa rozvíjajúcimi susedmi. Európska únia však vždy mala obchodnú politiku voči tretím krajinám, ktorá brala do úvahy humanitárne a sociálne aspekty. Potrebujeme takéto doložky, aby boli plne zapracované do právnych zmluv s Tureckom. Turecko je čoraz islamskejšou krajinou. Ženy tam majú čoraz horšiu pozíciu. Viac ako 500 žien e, bolo zabitých v roku 2009 v prípadoch domáceho násilia. Považujem brutálnu vraždu pani Barvanézy, kresťanky, za hroznú vec. Jedna vec je jasná. Myslím si, že politické vodcovstvo je čosi, na čo by, o čom by sme mali byť, e, čo by sme mali obozretne sledovať, pretože Turecko sa snaží nájsť si pre seba túto vodcovskú úlohu a zároveň obchodná politika by nemala byť e, vstupným mostíkom, ktoré uľahčí Turecko vstup do Európy bez toho, že by splnilo iné veci. Teraz má slovo pani Kristenerie Kostinger. Ďakujem, pán predseda. Európska únia a Turecko ehm, majú veľmi dobré hospodárske vzťahy a samozrejme ide o to, aby sme ďalej budovali ehm, obchod s Tureckom, ehm, aby sme zabezpečili trvodržateľný rast EÚ na jednej strane, a na druhej strane Turecka. V súvislosti s tým vítam túto správu, ktorá sa zameriava na terajší rozvoj obchodných vzťahov, hoci nie vo všetkom sú pozitívne. Myslím si, že pirátske e, výrobky, e, ako aj e, nezrovnalosti v oblasti verejného obstarávania chcem kriticky spomenúť. Osobitne chcem však spomenúť aj um, tie ochránske opatrenia Turecka, ktoré sú v rozpore s celou úniou. Turecko uh, v podnospárskej oblasti uh, má zamestnanosť viac ako 26% a preto uh, je pochopiteľné, keď v podnospodárstve a keď uh, um, uh, uh, v podnospodárstve je uh, to veľmi významné. Uh, uh, oni ochraňujú svoje uh, podnospodárske um, podniky a e, konajú proti e, našim smernicám a e, tieto ochránske opatrenia musia byť čo najskôr scenené. Export vysokokvalitných poľnohospodárských výrobkov z EÚ nesme byť zamedzený prostredníctvom nespravodlivých opatrení. Ďakujem. Teraz Eh, spontánnej rozpravy vidím pani Dávam jej slovo. pani Państwo, historia... Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, história našich vzťahov medzi Tureckom a EÚ mm, siaha 50 rokov do histórie. Bola mm, plná eh, úspechov a mm, sklamaní. Teraz už máme celnú úniu a ako správa pána Kazaka ukazuje, táto únia ešte nebola plne naplnená a to z vodou na oboch stranách. Turecko sa pomaly stáva e, kľúčovým hráčom a dôležitým regiónom pre nás. Bez e, tohoto regiónu e, eh, nenastane diverzifikácia a dodávky plynu a bez e, stabilizácie tohto regiónu. Nebude možná stabilizácia na Blízkom východe a preto je dôležité posilňovať túto spoluprácu. Ankara je bránou na Blízky východ. Ak nebudeme klásť osobitnú pozornosť našim obchodným vzťahom s Tureckom, môžeme nakoniec e, stratiť Turecko tak, ako sme stratili Afriku. Turecká spoločnosť sa stavia vlažne poslednej dobe k vstupu do EÚ a myslím si, že colná únia môže byť pre nás dôležitým nástrojom, aby sme posilnili naše vzťahy. Now, Mr. Pasku has... Ďakujem. Teraz pán Pasku má slovo. Mr. President, EU's trade and economic relations with Ďakujem pekne. E, hospodárske a obchodné vzťahy s Tureckom sú dôležité pre oboch partnerov, ale e, napriek e, uznaniu tohto faktu je čoraz ťažšie pre Európsku úniu vyhnúť sa názoru a dojmu, že hra hru, kto nesie väčšiu vinu. Nie len, že E, nechceme my pomáhať napredovaniu tejto dohody, očakávame, že Turecko bude e, pomáhať tomuto napredovaniu. Dobré správy v tomto zmysle sú, že v súlade s najostatnejšími údajmi e, Turci sú čoraz nespokojnejšie s Európskou úniou a naj, napriek E, uznaniu, že Turecko je významným partnerom Európskej únie, tak iné partnery, ako napríklad Rusko, či na Spojené štáty, Európskej Emiráty, e, veľmi rýchlo dobiehajú týchto partnerov. Preto naše vzťahy medzi Ture- s Tureckom by nemali narúšať potrebu konečne si uvedomiť a rozhodnúť sa, či príjmeme Turecko alebo nepríjmeme, e, pretože to má obrovský vplyv na pozíciu Európskej únie na medzinárodnej scéne. Ďakujem pekne. Teraz pán Rossi. Ďakujem pekne. Nemôžeme byť za ďalší eh, neliberalizovaný obchod medzi Tureckom a Európskou úniou, eh, najmä v oblasti plnospodárstva, pretože eh, pracovné náklady v Turecku sú mnoho nižšie ako u nás. Teda dovoz výrobkov z Turecka nie je veľmi dobrý pre obchod v Európskej únii, pretože to narúša hospodárskú súťaž. E, to, že budeme zjednodušovať podmienky pre obchodovanie s Tureckom v rámci prístupovej zmluvy, je ďalšou chybou. Domnievame sa, že e, politický, administratívny a sociálny systém je príliš vzdialený od Európskej únie, ale e, sú tu aj problémy, ktoré súvisia so slobodou náboženského vyznania. Byť kresťanom v Turecku je byť automaticky iným ako ostatní. Dokonca aj v hlavnom meste a v tých ostatných veľkých mestách dochádza k dosť závažným porušeniam práv. E, nesmieme znevýhodňovať naše firmy tým, že budeme e, dávať takéto e, darčeky niektorým krajinám. Ďakujem pekne. V našej snevovni hovoríme o funkčných obchodných vzťahoch s Tureckom, o zlepšení celnej únie s Tureckom. Hovorí pán Molcer, isté, že to je súťažo, súčasťou demokratizačného pro, pro, procesu v tejto krajine a tie totiž súčasťou e, procesu, ktorý navrhuje na prístup e, Turecka do Európskej únie. Vieme, že kritika tohto prístupu e, neustále hovorí o privilegovanom partnerstve, ktoré by bolo alternatívou členstva a v podstate je potrebné povedať, že Turecko už teraz má takéto privilegované partnerstvo. Okrem colnej únie je to partnerstvo, ktoré však aj na viacerých úrovniach, na politickej úrovni je potrebné, aby si ho zaslúžilo. Keď si uvedomíme, aký obrovský odpor je tu vzhľadom na uznanie Arménska a genocídy v Arménsku a keď si uvedomíme, že Turecko ešte stále nie je ochotné vyriešiť e, cyperskú otázku v zmysle Európy a keď si uvedomíme, že kurdské obyvateľstvo je ešte stále diskriminované, tak vieme, že so zlepšením obchodných vzťahov ešte nedôjde k europeizácii Turecka. Danke. E, ďakujem pekne, pani Basescu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Najskôr by som sa rada vyjadrila k pozitívnym výsledkom referenda 12. septembra. Myslím si, že to dokazuje, že obyvateľstvo Turecka sa otvára demokracie, je to jediný systém, ktorý je pre nás priateľný. V tejto správe sa opakuje potreba lepšie harmonizácie obchodnej politiky medzi Európskou úniou a Tureckom. Uplatňovanie efektívnych opatrení na ostránenie technických prekážok v solnej únii otvára cestu Turecka do Európskej únie. Táto krajina má obrovský potenciál v oblasti oživovania priemyslu a konjunktúry, aj keď dopyt na celosvetovej úrovni klesol, tak objem zahraničného obchodu sa zdvojnásobila. V, na budúci rok očakávame dokonca až zvýšenie o 7 Vzťah medzi Rumanskom, Rumunskom a Tureckom sa dosť výrazne e, e, zlepšil za posledný rok. Tieto dve krajiny sú najdôležitejšími obchodnými partnermi na Balkáne. Bilaterálne ich obchod predstavuje viac ako 7 miliárd eur ročne. Okrem toho je Turecko zásadné pre E, uskutočnenie infraštruktúrnych energetických projektov, napríklad ako Nabuko. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz pani Papadopoulou. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Turecko e, malo e, už dlhé obdobie prospech zo vzťahu z Európskej únie, ale je potrebné vyriešiť problémy, ktoré narúšajú fungovanie celnej únie. Je potrebné, aby Turecko eh, lepšie orientovalo svoju obchodnú politiku na regionálnej úrovni. Je potrebné eh, znižiť mieru byrokracie, je potrebné zabezpečiť práva odborových eh, členov, je potrebné integrovať všetkých pracovníkov na pracovný trh, je potrebné uskutočniť reformy politiky zamestnanosti a taktiež je potrebné schváliť dodatkový protokol k k dohode o OSN je potrebné otvoriť e, letiská na Cypre pre e, všetky letky Európskej únie. Okrem toho je potrebné poskytnúť právo na štrajkovanie a na vyjednávanie odborových e, tarifných dohôd. Tak a teraz dáme slovo pánovi komisárovi. Pardon, teraz doslova slovo pán Papadpolu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať za eh, výbornú a objektívnu správu, eh, ktorá eh, hovorí o mm, tom, že obchodné vzťahy medzi EU a Tureckom sú osobitne dôležité a preto musíme k ním pozorne pristupovať. No, musíme tiež upozorňovať na to, kde je možné tieto zlepšiť. A chcem sa venovať dvom bodom. My sa domňujeme, že e, možno e, treba riešiť e, a hovoriť o tom, že do akej miery teraz Turecko je európske alebo nie. My považujeme Turecko za európsky štát a dúfame, že raz budem môcť byť členom EÚ, ale čo týka falšovania výrobkov a napodobňovania a nedostatočné ochrany duševného vlastníctva, je to mm, plne azijská krajina, nie európska. Ďalšia otázka sa týka colnej únie. Colná únia je e, tvrdé jadro európskeho zjednotenia a do tej miery e, nie je možné, aby e, štát, ktorý chce vstúpiť, neplní naplno túto colnú úniu a že zákonodárstvo členského štátu bude odmietať e, celnú úniu EÚ a to je e, práve e, prípad Turecka a Cypru. Thank you, uh, Mr. President. Hovorí komisár de Hucht. Myslím si, pán predsedajúci, že je čoraz jasnejšie s príspevkou, že vzniká konsenzus okolo tejto správy a rád by som sa vyjadril k niekoľkým témam. Problémy, ktorým čeli Turecko pri vstupe do dohody o voľnom obchode s, Európom, s Európou, vízová záležitosť a uplatňovanie výkonu práv duševného vlastníctva. Čo sa týka falšovania, to sa opakovane spomínalo počas rozpravy. Ja zdieľam tieto obavy a komisia sa bude venovať týmto témam. Po vyše dvoch rokoch opakovaných žiadostí Turecko nedávno napokon zostavilo pracovnú skupinu, aby sa v nej hovorilo o záležitostiach práv duševného vlastníctva. Myslím si, že to je krok vpred a táto pracovná skupina pohne veci vpred v týchto dôležitých veciach. Po druhé, k problémom, ktorým čelí Turecko pri uzatváraní dohody o voľnom obchode. Turecko po celé roky spomínalo, že trpí negatívnymi dôsledkami toho, že nemôže e, profitovať z priamých zahraničných investícií s niektorými partnermi. Je pravda, že táto oblasť je limitovaná. Napriek žiadostiam Turecko nepredložilo údaje, ktoré by demonstrovalo tieto negatívne dopady, ktoré Turecko deklaruje na, hospodár, na svoje hospodárstvo. Komisia pracuje v kontexte colnej únie a dokonca už prekročila svoje záväzky tým, že pomáha Turecku vstúpiť do rokovaní o priamých zahraničných investíciách s ďalšími a ďalšími partnermi. Týmto sa snažíme rozptýliť turecké obavy v tomto smere. Nechcem tým naznačiť, že turecká vláda nebude pozvaná k stolu na rokovanie do Európskej komisie na rokovania o priamých zahraničných investícií s tretimi partnermi, partnermi, to je samozrejme i celkom iná záležitosť. Víza. Víza to je záležitosť, ktoré sa netýkajú celnej únie. Snažíme sa naďalej zjednodušiť pohyb osôb medzi EÚ a Tureckom, najmä čo sa týka dohody SWIFT a nových e, vízových režimov v EÚ ktoré si vyžadujú, aby žiadatelia o víza zlepšili svoj postup, procedurálny postup. Pokračujeme v dialogu s Tureckom, ktorý vedie k zlepšeniu pohybu pracovnej sily a či zasvieti zelené svetlo, uvidíme, či aj readmisná dohoda bude dovršená. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán spravodajca Kazak na dve minúty. Благодаря на всички колеги, на докладчиците в Сянка, Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým kolegom. Rád by som sa poďakoval aj pánovi komisárovi za veľmi pozitívne odporúčania a za všetky užitočné stanoviská, čo sa týka správy o obchodných vzťahoch s Tureckom. Ja si myslím, že môžeme dospieť k záveru, že vzťahy medzi EÚ a Tureckom sú v obchodnej oblasti veľmi dôležité pre obe strany. Myslím si, že otázky, ktoré tu položili niektorí kolegovia, teda či tieto vzťahy súvisia s prípadným mm, vstupom Turecka do EÚ, sú veľmi dôležité. Myslím si, že môžeme na to odpovedať tak, že čím budú hlbšie obchodné vzťahy, tým pozitívnejšia bude aj situácia prístupu. No, Turecko tu má ešte veľký kus práce. Je treba, aby popracovali na úplnom uplatňovaní všetkých doložiek, ktoré EÚ požaduje, no inak si myslím, že musíme žiadať tiež úprimný objektívny prístup od oboch strán. Chcel by som sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy. Domnievam sa, že všetky problémy, ktoré tu boli dnes spomenuté, komisia starostlivo preskúma a myslím si, že vďaka konzultačnému mechanizmu colnej únie nájdu všetky otvorené problémy nejaké riešenie. A to veľmi rýchlo. Ďakujem. E, Ďakujem a e, zajtra o 12.00 budeme o e, tejto správe hlasovať. Teraz ideme na ďalší bod programu a to je správa